Poďme k hlasovaniu, bude to pomerne rýchle, začneme spravou pána Moraeša. Týka sa to automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Lotyšsku. Takže otváram hlasovanie. Menovité, nech sa páči. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Ďalej tu je správa pani Grisbeck. Prezumcia neviny a právo byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní. Najprv budeme hlasovať o bloku 1, pozmeňujúci návrh 52. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh prijatý. Blok 2 vypadáva. Teraz hlasujeme s tým ruky je návrhu komisie. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh prijatý. Ďalej legislatívne uznesenie, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Pokračujeme ďalej. Správa pani Ford o osobných ochranných prostriedkoch. Blok 1, pozmeňujúci návrh 158, kto je za, proti, zdržali sa, návrh je prijatý, blok 2 vypadáva a návrh komisie hlasujeme s vyhnutím ruky, kto je za, proti, zdržali sa, návrh je prijatý. Návrh o legislatívnom návrhu hlasujeme menovite, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Správa pani Stiller spotrebujúce spalujúce plynné palivá. Najprv blok 1, pozmeňujúci návrh 203, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh komisie, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh uznesenia, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Ďalej, správa, ktorú predkladá López Estúries White, téma lanovkové zariadenie, blok 1 4, 8, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh komisie, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. A legislatívne návrh uznesenia teda hlasujeme menovite. Končím hlasovanie a návrh je prijatý. Blahoželám. Pokračujeme ďalej. Sú tu uznesenia. Námietka voči delegovanému aktu o systéme všeobecných colných preferencií návrh uznesenia. Tak EU Angel. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. ďalšiu správu. Ide o námietku voči delegovanému aktu o osobitných požiadavkách na zloženie potravín spracovaných na báze obilní detských potravinách a informovanie o nich. Pán Taylor sa chce vyjadriť v mene výboru Envy. Nech sa páči, pane. Máte slovo. toto hlasovanie vlastne je o tom, či chceme pokračovať v tom, že budeme podporovať epidémiu obezity, alebo chceme chrániť zdravie našich detí a budúcich generácií. Komisia tu navrhuje pokračovať v tom, že sa povolí 30 energie v e, potravinách pre deti to, čo bude pochádzať tá energia z cukru. A to je neakceptovateľné. Práve Svetová zdravotná organizácia odporúča obmedziť voľné cukry v potravinách na menej než 10 celkového energetického príjmu. A menej než 5 by bolo vlastne ešte viac na prospech zdravia. Takže chcem vyzvať komisiu, aby sa vrátila k rysovaciemu stolu a aby proste prerobila tento materiál a zosúladila ho s odporúčaniami Svetovej zdravotnej organizácie. Prečo ide o všetky európske deti. Ide o to, aby mali zdravšiu budúcnosť. A preto vás vyzývam, aby ste hlasovali za. Ďakujem. Ďakujem, pán Taylor. Teraz e, e, nech sa páči, komisia sa vyjadrí. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, vážené poslankyne a poslanci. Prijatie takéhoto delegovaného aktu by znamenalo ukončiť e, neistotu, ktorá e, súvisela s dátumom uplatnenia, hovorilo sa o e, júli 2013. Hovorilo sa taktiež, že tieto, toto, tento predpis vytvorí jasné pravidlá aj pre výrobcov, predovšetkým pokiaľ ide o jedn- konkrétne požiadavky týkajúce sa týchto produktov. Ide o to, aby sa patrične konzultovalo aj s príslušnými orgánmi, ktoré majú na starosti ochranu potravín v Európe v súvislosti e, s potravinami e, na báze obilnín a detskými potravinami. Na základe EFSA e, bude potom komisia vedieť, ako presnejšie upravovať odporúčané zloženia týchto potravín. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže budeme pokračovať. Pozmiňujúci návrh 2. Otváram hlasovanie. Hlasujeme menovite. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Odsek 3 pôvodného textu zdvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržali sa návrh zamietnutý odsek 4 pôvodného textu. A, nie ste si istí? Mhm. Preveríme si teda ešte raz odsek 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 4 pôvodného textu. Hlasujeme s ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 3. Pardon, je to pozmeňujúci návrh 3, áno. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Toho, to, to ďalejšie vypadáva. Pozmeňujúci návrh 1. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Úvodné ustanovenie, posled, pôvodný text, e, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Úvodné ustanovenie F, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Úvodné ustanovenie G pôvodného textu, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Úvodné ustanovenie je, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A uznesenie ako celok a hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A návrh je prijatý. Pokračujeme ďalej. Mierový proces v Kolumbii. Máme tu vlastne návrh uznesenia, to je posledný materiál, o ktorom hlasujeme. Budeme hlasovať s vyhnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh je prijatý. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. Týmto končíme hlasovanie a pristúpime ku vysvetľovaniu hlasovania.